Teraz oznámenia. Chcem vás informovať o začiatku, od začiatku dnešného stretnutia neboli uh, predložené žiadne uh, žiadny nesúhlas a ani včera 22. júna 2011 e, teda tým pádom sme toto schválili a bude to podliehať primeraným pravidlám. Pán Hanan. You, Ďakujem. Uh, dúfam, že teraz budú vysvetlenia hlasovania podľa postupov, podľa organizačného poriadku.